mali brať výsledky týchto experimentov do úvahy. Uvidíme, či niektoré zo nevyhodených oblastí stratia svoj status z nevyhodených oblastí, keď kritéria budú iné. Ďakujem pekne, pán komisár. Rozpráva skončila a budeme hlasovať o tejto téme o dva týždne v Bruseli počas plenárneho zasadnutia. Kolegovia, ešte stále máme jeden bod na programe a je to Správa Richarda Ashwortha, zjednodušenie SPP. Dávam slovo spravodajcovi, nech sa páči. Pán predseda, vážený pán komisár, sme úplne v ranných štádiách e, rozpravy, e, ktorá bude e, viesť k reforme spoločnej poľnospodárskej politiky po roku 2012. V tejto správe som navrhol niektoré zo zásad, ktoré by mali byť základom spoločnej polnohospodárskej politiky, je jasné, že polnohospodárske odvetvie e, musí e, sa zmeniť a bude nevyhnutné, aby sa zmenilo, aby reflektovalo tak e, výzvy časov, ktorých žijeme, ale čo je dôležitejšie ešte aj časov, ktoré nás ešte len čakajú. Budú to veci, ktoré sa budú týkať potravinovej bezpečnosti, volatility trhov, klimatických zmien a potreby adekvátne naplňať očakávania, ktoré sa týkajú dodávania e, verejných statkov, verejných tovarov. Je jasné, e, že je nevyhnutné zmeniť polnohospodárskú politiku tak, aby reflektovala tieto výzvy, ale takisto je jasné, že spôsob, akým uplatňujeme spoločnú polnohospodárskú politiku, musí sa zmeniť. Pri stanovaní takýchto zásad, ktoré by mali byť to podstatou spoločnej polnohospodárskej politiky, ja som úmyselne e, nezachádzal do podrobností, to bude predmetom neskorších správ, Avšak, čo som vypracoval, e, alebo teda, čo som predložil, sú dve podstatné témy. Poprvé, spoločná polnohospodárska politika musí byť jednoduchšia, spravodlivejšia a transparentnejšia. A po druhé, kultúra SPP musí sa zmeniť. Budúca reformovaná spoločná polnohospodárska politika by mala byť viac poháňaná výsledkami a mala by byť menej zaťažovaná nadmerným, e, nadmernou legislatívou alebo reguláciou. E, ja som počiarkol štyri také spôsoby, ako by sme mohli e, znížiť byrokratickú záťaž a zlepšiť to podnikanie. Mali by sme poprvé zaručiť, že požiadavky, ktoré smerujú na odvetvie, sú proporčné k riziku, ktoré je vyhodnotené. Po druhé, mohli by sme harmonizovať štandardy inšpekcií a mali by sme odstrániť duplicity inšpekčných štandardov, teda noriem a postupov, ktoré sú vyžadované od odvetvia po tretie, e, mohol by to byť väčší priestor pre samú certifikáciu v rámci odvetvia. A po štvrté, musíme zaručiť, že sankcie, ktoré sú valené smerom na prevádzkovateľov tejto odvetví, e, sú primerané k e, rozsahu porušenia. Pričom tie súčasné paušálne sankcie, hlavne v prípadoch, kde tie prehrešky neboli zavinené farmárom. Teda to je nedobré. E, podľa mňa jedna, jeden z cieľov SPP by malo byť e, podporiť sektoru, prispôsobiť sa týmto novým výzvam. Na to, aby sme to dosiahli, je nevyhnutné e, zmeniť kultúru v rámci SPP, je nevyhnutné osvojiť si flexibilnejší prístup, taký nuansovaný, musíme e, e, lepšie zapojiť a konzultovať všetky zainteresované strany v rámci odvetvia, aby sme hlavne lepšie dokázali odhadovať dopad navrhovaných e, nariadení a opatrení a musíme takisto zjednodušiť ten výklad. Reformovaná SPP musí dokázať verejne, že, že dobrým spôsobom obsluhuje verejnosť. Takisto musí dojsť k znižovaniu nákladov, pokiaľ ide o zaručenie tej zhody a musí takisto spravodlivým a efektívnym spôsobom riadiť aj celé odvetvie. Pán predseda, táto správa predstavuje viacero spôsob, ako by bolo možné takéto cieľe dosiahnuť. Ďakujem. You, Ďakujeme, pán Ashworth. Prihlasilo sa niekoľko rečníkov, ktorí by sa radi vyjadrili k tejto správe. Pani Esaja je prvou. Ďakujem pekne, pán predseda. keď sa na to pozeráme z pohľadu polnospodárov, tak e, tá administratívna záťaž musí klesať a tým pádom návrhy, ktoré sú obsiahnuté v správe, tie sú vítané. Mnohí majú pocit, e, e, že sa s nimi nakladá ako so zločincami. V rámci tohto sektoru jednoducho toto všetko volá po zjednodušení celého systému trhy e, vždy sú istým spôsobom volatilné alebo nejakým spôsobom sa pohybujú. A otázka je, či sa dajú obhajiť e, všetky opatrenia, ktoré majú byť e, príjmané v budúcnosti. Myslím si, že niektoré systémy môžu byť zjednodušované, v niektorých prípadoch je to ťažšie a je treba postupovať veľmi citlivo. Napríklad pokiaľ ide o e, kvóty na mlieko, je nevyhnutné vytvoriť nový systém tak, aby z nevyhodnené oblasti sa nedostávali do ťažkosti. <coughs> Gratulálok a jelentéstevőnek, mert... Rada by, rád by som zablahoželal spravodajcovi, pretože tieto návrhy a filozofia za správou naozaj si zaslúžia chválu má podporiť a subvencovať tých, ktorí sú aktívni poľnohospodári, ktorí naozaj pracujú s pôdou a na pôde. Verím, že v budúcnosti sa SPP by mala byť rezortnou záležitosťou, mali by tu byť rozdiely pre jednotlivé rezorty a nemôžem zdôrazniť dostatočne, že tu je diskriminácia voči novým členským štátom EÚ. Komunitné pravidlá treba dodržiavať a takisto členských štátoch musia implementovať tieto pravidla. Poukážem na veci na príklade. Pred dvoma rokmi rada prijala nariadenie, z ktorého vyplývalo, že je povinné elektronicky registrovať dobytok. V niektorých členských štátoch neboli subvencie a dotácie na takéto elektronické registrovanie a poľnohospodári boli zúfali, pretože takéto nadmerné regulovanie a byrokracia naozaj znižuje váhu a úctu z SPP a preto tri správy, o ktorých sme viedli rozpravu, sú veľmi dôležité. Veľmi pekne ďakujem. Herr Dorfman, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem vám, pán kolega Ashcroft, za túto vynikajúcu správu. Myslím si, že spoločná poľnohospodárska politika je úspešnou politikou a niekedy sa stráca ten úspech pod tými nánosmi byrokracie. Toto predovšetkým platí smerom na eh, malé podniky, kde E, vzťah medzi inputom byrokracie a výstupom z pohľadu peňažného nie vždy je v súlade. A myslím si, že pokiaľ ide o e, tú spoločnú poslanskú politiku, tak tam musíme uvažovať nad spôsobom, ako e, pokiaľ ide o podniky, ktoré, ktorým dávame prémiu menej ako 100 tisíc eur, akým spôsobom pre ne nájsť nejakú zjednodušenú metódu v rámci reformy bez toho, aby sme strácali zo zreteľa e, ten e, cieľ, ktorým je zjednodušenie tohto financovania a poskytovania prémií. Myslím si, že to by malo byť našou ambíciou. Čo is next? Pán Balcov. Richard Ashford jelentés a közös agrárpolitika egyszerűsítése érdekében kivá... Ďakujem. Zjednodušovanie z SPP je vynikajúce, vynikajúci nápad, pretože je za záujmami poľnohospodárov samotných. Čo sa týka vynakladania peniazy daňových poplatníkov, je to však len prostriedok, nie účel. Účelom je splniť politické ciele. Jednotlivé agentúry a inštitúcie si mília účel a prostriedok a je to na újmu plnenia cieľov politiky. Myslím si, že musíme e, tlačiť na naliehavú zmenu paradigmy, pretože Nemala by tu existovať hierarchia, v ktorej figurujú aj agentúry a inštitúcie. Mal by tu byť radšej duch spolupráce. Komisia vypracovala nariadenie, podľa ktorého treba platiť pokuty a príjemcovia majú právo odvolať sa na súdny dvor ktorý je nezávislý. V Maďarsku však neexistuje takáto možnosť. Veľmi pekne ďakujem. Pán Sekierský má slovo. Proščenie spolnej politiky rolnej to piękna ideá. Trudno, aby... Vážené dámy a vážení páni, Eh, SPP je výborná myšlienka, nikto proti tomu nie je. Zjednodušenie znamená menej inšpekcií a ehm, farmárom sa ušetrí čas. Naozaj to ušetrí čas a znie to dobre, ale ja by som vás rád upozornil na situáciu, kde sa možno musíme uberať iným eh, smerom. Možno v niektorých sektoroch keď, kde je poľnohospodárska výroba ako chmel a tabak. A tam by sme mali zjednodušiť e, vec, e, veci, pretože by výroba e, mala byť zachovaná v niektorých oblastiach, ktoré majú um, isté prírodné ťažkosti, ktoré sú znevýhodnené. Um, Takže mali by sme stanoviť postupy ohľadom kritérií. Um, súhlasím so spravodajcom, že uh, eh, SPP by mala byť účinná, ale je ťažko to dosiahnuť zjednodušením. Pán Jar, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, SPP Európskej únie musí byť transparentnejšia a lepšie realizovateľná. To je posolstvo kolegu Ešforta. Ešvorta ako spravodajcov, je to dobré posolstvo. E, myslím si, že e, toto by malo dať istý poput smerom ku komisii, aby sa aj ona usilovala e, v rámci prepracovania SPP posilniť transparentnosť, to by všetko e, ušetrovalo aj náklady, ktoré s tým súvisia a takisto by to viedlo k zvýšenej transparentnosti, takisto by to e, zľahčovalo aj život e, polnospodárom samotným. Preto si želám, aby zjednodušenie SPP bolo stanovené ako trvalá úloha parlamentu ako aj komisie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne je, myslím, všetko. Nehlási sa nikto iný a teraz dávam slovo komisárovi Piebalksovi, aby uzavral diskusiu na rozprávu. Vážený pán predseda, ctení poslanci, zjednodušenie a lepšie regulovanie sú prioritami komisie. Rád by som poďakoval spravodajcovi Richardovi Ashfordovi za vynikajúcu správu v komplikovanej a spletitej oblasti plnej víziev. Komisia plne súhlasí, že zjednodušenie a zníženie administratívneho bremena by malo byť užitočné pre farmárov a poľnohospodárov, ktorí tým pádom môžu venovať viac času svojim, svojej práci. Komisia sa venuje hlavným oblastiam, ktoré trápia európskych poľnohospodárov. A čo sa týka zjednodušenia spoločnej poľnohospodárskej politiky, zaoberá sa touto témou. Počas minulých rokov komisia zjednodušovala SPP. Chcem to dokázať správou pána Štojbera, ktorý jasne indikoval, že miera byrokracie, s ktorou musia farmári a poľnohospodári bojovať, sa znížila, pretože už teraz sa robia zjednodušujúce opatrenia, ktoré iniciovala komisia. Zjednodušovanie je však nekončiaci proces, svet sa nekončí v roku 2010 a okrem toho práve prebiehajú úvahy o tom, aká má byť budúca SPP. Mala by sa verejnosť zapojiť do takejto široko koncipovanej debaty a potom všetci spoločne musíme nájsť efektívny spôsob, ako znížiť administratívne bremeno, kým Zároveň zachováme vysokú úroveň ochrany prirodzených záujmov Európskej únie a zároveň efektívne, efektívne fungujúce poľnohospodárstvo. V tomto procese by som rád vystrihal pred túžbou, ktorú exemplifikujem príkladom, pretože si myslím, že zjednodušenie nemá sa konať na úkor tomu, toho, že sa vyhneme výzvam, ktoré pred nami stoja, napríklad vysledovateľnosti. V minulých rokoch sme nemali žiadne veľké škandály a epidémie súvisiace s potravinami, ale vysledovateľnosť je niečo, na čom musíme trvať, napriek tomu, že žiadna kríza sa nekonala. Celý proces musíme riadiť veľmi osobno, starostlivo a keď budeme zjednodušovať, nesmieme zabudnúť na lekcie z minulosti a na to, prečo sme zaviedli niektoré opatrenia a pravidla. Komisia bude naďalej pracovať na procese zjednodušovania, ale veľmi obozretne bude sledovať lekcie, ktoré sa naučila z minulosti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár. Rozprava končí a hlasovanie sa bude konať o dva týždne v Bruseli počas plenárneho zasadnutia. Rozprava pokračuje zajtra v útorok 20. apríla od 9. do 1. a potom od 3. do 8.30 večer.